regulácie finančných služieb EÚ a je to e, hodnotiaca správa a dávam teraz slovo spravodajcovi pánovi Balcovi. Ďakujem, pani predsedníčka. Ako spravodajca sa teším, že tu bude dnes medzi nami aj Lord Hill počas tejto debaty. Náš výbor sa väčšinou vyslovil za to, aby zákonodárstvo týkajúce sa e, finančných trhov, ktoré sme pripravili za posledných 5 rokov, komplexne prehodnotili. Neznamená to dereguláciu, znamená to inventúru e, regulácie trhu bank a ostatných vecí, aby sme mali správnu reguláciu, aby sme našli slabé miesta, ktoré odstraníme. A súčasne to znamená, že výsledky regulácie budú transparentnejšie. Pokiaľ ide o finančný trh a krízu z roku 2007 a 2008, vtedy legislatívci neboli vyzvaní k tomu, aby konali regulovali sme trhy v kríze, počas krízy a boli veci, ktoré sa nám podarili. Nezostal kamen na kameni. Celú budovu sme rýchlo prebudovali, rýchlo znovu postavili. Mali sme, vytvorili sme nové orgány dohľadu a zaviedli sme celé európske normy, ako aj bankovú úniu ale kým ďalej staviame, mali by sme sa aj zastaviť a pozrieť sa, kde sú steny krivé, kde sú diery, kde niečo nepresné, kde sa prirýchlo stavalo. Preto vyzývam ako spravodajca k tomu, aby komisia do konca tohto roku prišla s rozsiahlou štúdiou účinkov e, na finančné trhy a tam počítame najmä s tým, že sa preveria tieto veci, napríklad Poprvé, konzistentnosť a presnosť existujúcej legislatívy, pretože pravidlá by si nemali odporovať alebo sa navzájom spochybňovať, musia byť zrozumiteľné pre používateľov, ako aj praktické. Po druhé, proporcionalita legislatívy, pretože nechceme, aby E, si spotrebitelia zachovali rozmanité trhy a chceme, aby malé a stredné podniky neboli preťažené. Po tretie, tá komplexnosť a viacvrstevnosť európskych medzinárodných požiadaviek, pretože chceme, aby naše finančné služby, európske služby boli konkurencieschopné globálne a chceme mať silný hlas, keď sa hovorí o bankách alebo o bankovom dohľade, dohľade nad poistovňami v Bázli alebo v Madride. A keď sa príjmajú tam rozhodnutia a potom pridaná hodnota pre spotrebiteľov a investorov, lebo chceme, aby legislatíva produkovala nielen informačný materiál, aby adresne riešila spotreby spotrebiteľov a investorov. Chceme tiež, aby prekážky v prístupnosti produktov boli zmiernené a aby bol vnútorný trh E, k dispozícii aj v oblasti tohto trhu. A potom žiadame, aby finančné hospodárstvo bolo posilnené tam, kde môže pôsobiť pozitívne. To znamená, že slúži reálnej ekonomike a preto zákonodarca musí vytvoriť podmienky. Sem podľa mňa ako spravodajca, ako aj pre moju politickú skupinu e, sú toto všetko body, ktoré potrebujeme zlepšiť. Tu žiadame kvantita, kvantitívnu ako aj kvalitatívnu analýzu samotnej komisie v spolupráci s európskymi orgánmi dohľadu. Regulácia finančných trhov musí byť e, cieľom stabili- a musí splňať žiadosti finančnej stability a ochrany spotrebiteľa. To je prvá priorita. musíme takto vytvoriť štandardnú situáciu pre našu ekonomiku. Keď, pán komisár, hovoríte o únii kapitálových trhov a keď chcete posilniť našu ekonomiku, tak musíte všetky, zahrnúť všetky finančné trhy, všetky oblasti, banky a podobne. A preto, pán komisár Hill, počítame s tým, že o rok sa tu znovu stretneme na túto tému pri príležitosti prezentácie už vtedy hotovej štúdie o dôsledkoch a dopadoch. Teraz dávam slovo komisárovi Hillovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že som mohol prísť dnes večer. Chcem zablahožovať pánu Balcovi k jeho vynikajúcej správe, ktorá hodnotí veci, o ktoré naozaj ide. 100% zdieľam jeho cieľ vytvoriť efektívny legislatívny rámec pre finančné služby. Aby sa tak stalo, ľudia musia vedieť, že sa to bude aj vykonávať, realizovať a súčasne musia vedieť, že to bude proporcionálne a bude schopné reagovať na meniace sa okolnosti. To je logika, ktorá sa skrýva za to výzvou predložiť dôkazy a akčný plán CEMU. A preto Vnímam túto správu ako aj výzvu predložiť dôkazy za konzistentnú so všetkým, čo som doteraz povedal. Chcem sa stručne zamerať na dve veci, ktoré sú v správe. Potreba regulačného rámca, ktorý podporuje rast, ako aj potrebu zabezpečiť, že malé podniky budú mať prístup k financiám. Je jasné, že najväčšie reformy, ktorými sme prišli v posledných rokoch, posilnili finančný systém a teraz nastala doba, aby sme preverili a pozreli sa, že či týchto 40 rôznych legislatívnych predpisov, ktoré sme prijali, mali aj dôsledky, ktoré sme nechceli. Pán Balc povedal, že je súčasťou dobrej legislatívnej práci preverovať, či naše pravidlá dosahujú to, čo majú dosiahnuť. Výzva predložiť dôkazy sa skončí tento mesiac. Ja chúpam, dúfam, že získame lepšie pochopenie dopadu našej legislatívy. Umožní nám určiť náš prístup a umožní nám preveriť 100% našu legislatívu, to je plán na nasledujúcich 5 rokov. Takto získame predstavu o monitorovaní efektívnosti legislatívy v budúcnosti. A ja viem, že vo vašej správe je niekoľko zaujímavých odporúčaní v tomto zmysle. My potrebujeme legislatívu, ktorá je proporcionálna a chceme vytvoriť prostredie, ktoré podporuje investície, ak sa môže racionalizovať, zjednodušiť a pricom, predsa len dosiahnuť ten istý cieľ, tak to buďme pripravení urobiť a teším sa na to, že sa sem vrátim, keď prejdeme týmto procesom získavania dôkazov a dokončíme našu analýzu. Zlepšenie prístupu k financiám pre malé podniky je jednou z priorit v, v správe a ja to silne podporujem. My, ak chceme mať firmy, ak potrebujeme firmy, aby začínali a vytvárali pracovné miesta tu v Európe, musíme zlepšiť financovanie, ktoré sa k ním dostane. A to je to, čo je za cieľom kapit- únie e, kapitálových trhov a ako viete, začali sme veľmi rýchlo. Mali tam, e, boli tam iniciatívy, napríklad na teda prepracovanie e, smernice o prospekte. Chceme začať jednoduché, transpartinové, e, štandardizované sekuritizačné procesy, takto posilniť bankový sektor a umožniť viac pôžičok do širšej ekonomiky rada to schválila, teda prezidium, my sme to schválili veľmi rýchlo. Dúfam, že sa nám to podarí aj tak rýchlo zrealizovať. Je to výborná správa s bohatstvom dobrých odporúčaní, posilnila moje presvedčenie, že ak budeme naďalej úzko spolupracovať, máme skutočnú príležitosť doladiť našu legislatívu a postarať sa o to, že bude mať tú správnu rovnováhu medzi zachovaním stabi- finančnej stability, získaním dôvery spotrebiteľov a podporovanie investície a rastu v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Levandovský. Ďakujem pani, pán predsednička, pán komisár. Je jasné, že po kríze, ktorá začala ako finančná kríza my sme mali zaviesť komplexné finančné regulačné možnosti, aby sme zabezpečili bezpečnosť finančných produktov bank a aby sme zabezpečili makroekonomickú stabilitu. To znamená náklady a väčšiu reguláciu, zložitejšiu reguláciu. Teraz by sme mali racionalizovať a diverzifikovať nebankové finančné kanály. A povedzme si úprimne, nenájdeme také pomery, alebo ten americký pomer, tú americkú proporcionalitu, Zelená kniha e, Komisie o únie kapitálových trhov je niečo, čo vítame, ale mám návrh. V ďalšej práci by sme sa mali viac zamerať aj na medzinárodný kontext a konkurencieschopnosť na medzinárodnej únovi, úrovni prístup k financiám pre e, MSP, ale najmä počúvajme trh pretože niekedy je to dôležitejšie ako nová regulácia. Teraz dávam slovo pánu Stolojanovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Gratulujem pánovi Balcovi a všetkým kolegov za túto veľmi dobrú správu. Naozaj v posledných 7 rokoch sme prijali mnoho európskych predpisov a zákonov o finančných službách v dôsledku krízy a cieľom bolo zachovať, obnoviť finančnú stabilitu, posilniť ochranu spotrebiteľov a zabrániť takýmto excesom na finančných trhoch v budúcnosti tak, aby sa nemusela, nemuseli zotavovať tieto trhy z peňazí daňových poplatníkov v Európe. Naozaj, teraz sa treba zaoberať tým, ako sa regulácia zaviedla, aké má dôsledky, aké má výsledky. Musíme sa zamerať na to, aby sme vytipovali, kde treba urobiť korekcie v legislatíve. Vítam najmä návrh v správe o posúdení prístupu MS, MSP k financiám ako aj k e, identifikáciu prekážok, ktoré existujú pri dlhodobom financovaní projektov. A teraz pán Tank, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vždy vidíme e, určité problémy v európskej ekonomike, keď chýbajú investície, je menší rast, podniky majú ťažší prístup k financiám. Únia kapitálových trhov takto môže byť aj šancou, môže e, stimulovať investície, inovácie, môže viesť členské štáty k tomu, aby odstraňovali prekážky a dobre investovali kapitál. Komisia tu má dôležitú úlohu a musí sa povedať, že Eh, Únia kapitálových trhov predstavuje veľkú možnosť na poskytovanie viacerých, viaceho množstva úverov, pretože v Amerike to takto funguje, ale EÚ nie je Amerika. Musíme rozvojiť kapitálové trhy a bankári sa musia tiež naučiť lepšie s týmito produktami zaobchádzať. Banky musia byť dobre regulované a musíme sa pozerať aj na USA. Tam vidíme rozdiel medzi eh, úsporami a medzi investičnými prostriedkami, ale tam je to všetko aj najlepšie regulované. Správa kolegu Balca, ďakujem jemu a gratulujem mu. Je to dôležité, čo povedal, že finančný sektor musí slúžiť skutočnej ekonomike. Je to nástroj, nie je to cieľ, je to prostriedok. A musíme to vyvážiť a cieľom regulácie musí byť stále to, na čo má slúžiť finančný sektor a preto je veľmi správne aj občas prehodnocovať v určitých intervaloch fungovanie legislatívy. Kapitálový trh môže fungovať len vtedy, ak uznáme európsky kontext, to znamená stimulovať eh, inovácie a sanovať banky. A takto dosiahneme nový rast a nové pracovné miesta. Ďakujem. A teraz pani Swinburne. Ďakujem za slovo. Takže predovšetkým chcem poďakovať pánu Balcovia za to jeho úsilie pri práci na tomto spise a za to, že nám predlžil lehotu na konzultácie. EU Eh, dala, eh, v podstate predložila bezprecedentnú legislatívu v oblasti finančných služieb. Je treba sa pozrieť eh, na to, ako sa to doteraz vyvíjalo. A správa pána Balca jasne hovorí, že je treba nielen sa kvalitatívne nejak vyjadrovať alebo vyslovovať hodnotenia, ale je treba aj postupovať prakticky. A pre mňa najdôležitejšia časť správy, kde sa hovorí o tom, kde sa dotlivé spisy prekrývajú. My sme v podstate e, novým typom firiem umožnili vstúpiť na trh bez toho, aby sme im prispôsobili legislatívu. A čo sa týka nefinančných firiem, tak e, snaž, snažili, snažili sa zabraňovať finančných firmám, za, z, e, preneverovať zdroje, avšak boli tam e, obrovské prekážky, takže tu ma zaujímalo, ako to komisia bude riešiť a aké nám predloží návrhy, pretože si myslím, že by tu nemali byť dvojité štandardy a boli praktickú reguláciu. Ďakujem. Teraz pán Ježek. Ďakujem. Nuž, mňa mne sa páči tá finálna verzia správy. Máme tu kľúčový moment, kedy od e, regulácie v podstate prechádzame k takým krokom, ktoré majú zaceliť legislatívne medzery a chceme podporiť rast a investície v Európe. E, hlavným aspektom tejto správy je výzva komisii, aby e, vykonala hodnotenie kumulatívneho dopadu a taktiež e, sa plne podporujem túto výzvu, čo sa týka aj novej legislatívy v podstate od roku 2008. A je dôležité sa pozrieť, ako jednotlivé legislatívne akty e, v tejto oblasti v, sú, v súčinnosti. Sú tam nejaké medzery, nejaké nedostatky, nejaké nezamýšľané dôsledky, ako to vyzerá globálne s konkurenceschopnosťou Európy. Takže potrebujeme e, plne pochopiť a vytvoriť novú legislatívu, tak aby sme e, mohli vytvoriť robustnú e, úniu kapitálových trhov. Bolo pár kľúčových aspektov v rámci rokovania. Potrebujeme koherentný rámec ktorý by nám umožnil e, rokovať e, a e, s tretími krajinami, aby sme zaručili konkurencie, schopnosť Európy. Ďalej potrebujeme podporovať malé a stredné podniky. Myslím si, že je treba zredukovať čo najviac prekážky prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky. Ďakujem. Pán Masi, pani predsednička, pán komisár eh, Hill, kolega Balc. Nuž, eh, eh, Teraz to vyzerá, sa budú deregulovať finančné trhy a finanční lobbysti v Bruseli už si dali vychladiť šampanské a tešia sa, sa zbavia prílišnej regulácie. Regulácia samozrejme nemôže byť príliš komplexná. Napríklad v USA majú v tejto oblasti legislatívu, ktorá je napísaná na 37 stránkach. My máme z tých, ktorý má tisíc strán, takže to taktiež nie je správne. A myslím si, že pokiaľ niekto si bude žiť na e, trovi daňových poplatníkov, tak to e, samo o sebe ešte nič nevyrieši. Bernie Sanders to povedal správne. Rozdielte ich. Burkhard Balc e, dobre vypracoval dokument, zapracoval tam aj niektoré naše nápady, za tomu ďakujem. Takže čo sa týka eh, investičných eh, slabín, tak eh, tie súvisia predovšetkým s politikou šetrenia a s bankami. Pán Hill aj povedal vo svojom prejave, že tá rozprávka o tom, že pre stredostavovských občanov budú, bude únia kapitálových trhov pozitívna, že to skutočne nie je pravda. Je treba podrobiť e, finančné trhy prísnej kontrole. A bohužiaľ je pravda, že jedinou e, dobrou finančnou inováciou za posledné roky bol vynález e, bankomatu. Ďakujem, pán Gigold. Pán komisár Burkar Balc, milí kolegovia, kolegyne, táto správa podľa mňa stanovuje tie správne uh, hlavné body. Už kolegyňa Swinburne povedala, že to nie je e, výzva k nejakej jednostrannej deregulácii. Kolega cieli predovšetkým na zacelenie legislatívnych medzier, odstránenie prílišnej komplexnosti, ale nejde mu o nejakú prílišnú dereguláciu. Taktiež správne zdôrazňuje, že v niektorých oblastiach sme toho ešte neurobili dosť a v iných sme zase neproporčne, neprimerane postupovali. A to pri prepracovaní musí hrať dôležitú úlohu. Taktiež je e, pravda, že tento finančný systém musí byť zamýšľaný pre používateľov. A je tieto otázka, či finančné produkty nie sú príliš nákladné e, v porovnaní s tým, čo ide e, si k jednej či druhej strane Myslím si, takéto otázky sú oprávnené a mali by sa objavovať e, v prepracovaní dokumentu. Avšak správa má dve, dva nedostatky. Poprvé, finančná kríza ešte neuplynula, e, bola iba trochu e, oslabená a keď sa zistíme, zistujeme, že máme príliš veľa kapitálových trhov. Súhlasím s Fabiom Dimázim v tom, že toto nevyriešime tak, že pritiahneme nejaké e, skrutky na finančných trhov, trhoch. Nie, je treba e, dlhodobé udržateľné investície. A preto, čo sa týka makroprudenciálnej strany finančných systémov, tak tá taktiež musí byť vzatá do úvahy. A taktiež je treba dbať na to, aby, aby nevznikali nové rizika tým, že neudržateľné investície potom e, prinesú nejaké rizika do budúcnosti. Klimatická e, konferencia, určite ste, pán Hill, sa dozvedeli aj vy o tom, ako dopadla a my už sa tešíme na to, za akými opatreniami prídete. Ďakujem teraz, pán Wolf. E, kolegovia, John Maynard Kane povedal, že pokiaľ banke dlhujete 100 liber, tak máte problém, ale keď je dlhujete milión, tak ste v poriadku. Nuž, čo sa týka krízy, tak tam banky dlhovali milióny ale, a miliardy, ale občania Európskej únie mali problém. A nariadenie e, e, e, o finančných službách by malo tomuto znovu zabrániť, ale taktiež je treba znížiť reguláciu, pretože tá zbytočne e, zvyšuje náklady pre európske podniky a tým pádom sú nekonkurencieschopné. Ale toto je E, v podstate rovnaký nezmysel ako tá predstava, že, Európska, že Británia musí zostať členom Európskej únie, aby s ňou mohla obchodovať. Toto, tuto vám ide iba o to, aby ste e, tu zaviedli viac Európy a viac nákladov. V Spojených štátoch e, E, majú inú situáciu a myslím si, že naše spoločnosti chápu, že aby nemali zavale prišlo do reguláciou, tak musíme hlasovať za vystúpenie z Európskej únie. Vážení prítomní, lutujem, že táto správa ignoruje viaceré dôležité témy, napríklad e, skutočné, e, skutočná separácia banková. E, ostala to mŕtvým E, na mŕtvom bode od roku 2008 treba oddeliť rizikové aktivity od vkladov v bankách. Inak povedané, treba ukončiť e, myšlienku univerzálnej banky, pretože tá e, považuje úspory ako to, s čím môže hrať ruletu a riziko znášajú iní. Takže my sme za status quo v súkromných bankách ako EPP e, občania nie sú vôbec chránení a od 1. januára 2016 je to skôr presný opak, pretože e, sa dajú zneužívať úspory. E, dôkazom je nedávny e, škandál v Taliansku. Treba ochraňovať e, úspory e, tak e, domácnosti ako e, podnikov, potom sekuritizácia, naozaj by ste si ju mali uvedomiť, sociálne e, straty a to, čo sa ukázalo počas krízy v roku 2008, e, netreba ďalej nahrávať e, súkromným bankám. No a potom e, rating e, ekonomík, e, zatiaľ e, externalizácia nebola veľmi úspešná Európske podniky sú podfinancované a e, znášajú nelojalnú e, konkurenciu tretich krajín. Takže dlhy sú naozaj dosť výnosným e, obchodom pre americké a britské banky. Musíme tomu teda venovať pozornosť. Köszönöm szépen az itt jelenlévő európai Takže, pán komisár, k vám sa teraz obraciam. Mám pre vás otázku. Toto nové nariadenie, keď sa na ňo pozrieme z pohľadu spotrebiteľa, hovoríme tu o troch hlavných bodoch. Poprvé, informácie, obširné informácie, ktoré by mali spotrebitelia dostať. Po druhé, bankári, ich zodpovednosť a ručenie. Samozrejme, tam ide aj o dohľad nad bankami je treba, aby ten bol čo najsolidnejší, najpevnejší. No a taktiež vás sa vás opýtať, pán komisár, viete, že u nás v Maďarsku máme veľký spoločenský problém, nielen u nás v Maďarsku, ale v ďalších členských štátoch. A síce, že ľudia si vzali úvery v cudzích menách, hovorím tu o tom, že ľudí pokúšali tieto úvery v cudzích menách a spadli do tejto pasce. Takže Prečo máte teraz takéto nové očakávania? Prečo teraz hovoríme o tom, že budeme riadne informovať spotrebiteľov, že budeme informovať o tom, aké úvery si berú, o tom, že banky a bankári majú zodpovednosť? Prečo je to niečo nové? Prečo by to malo byť niečo inovátorské? A čo Európska únia urobí s tými 10 tisícami ľuďmi, ktorí, sa, ktorí padli celá domácnosti od tejto pasce a zobrali z takéto úvery. Ďakujem. Takže predovšetkým chcem e, pogratulovať kolegyni Ward k tomuto e, pánu, pánu kolegovi Balcemu, to dokumentu, o ktorom diskutujeme. A ja si myslím, že táto diskusia by nám mala pomôcť sa orientovať vo finančných politikách Európskej komisie a taktiež, aby nám to pomohlo pri našej práci v Európskom parlamente v nadchádzajúcich mesiacoch. Ja si myslím, že na program máme dva veľké dôležité projekty. To je Banková únia, ktorú tu musíme dokončiť, musíme to uzavrieť. A taktiež e, e, úniu kapitálových trhov. Taktiež je treba tento európsky e, trh, kapitálové trhy musíme E, podporiť taktiež aby to pomohlo mobilizovať nové investičné projekty. A myslím si, že sú to tieto dva veľké návrhy, ktoré ja, mne sa príliš nepáčia. Poprvé je to tá predstava, že um, v podstate verejný dlh by nemal byť spojený so žiadnym uh, rizikom. Ja si myslím, že toto by mohlo viesť k fragmentácii eurozóny a mohlo by to predstavovať krok vzad eh, v porovnaní s tým, čo chceme dosiahnuť vytvorením bankovej únie a únie kapitálových trhov. Po druhé, my sme tú reguláciu dali do rúk finančným centrám. Ja si myslím, že toto nie je správne. Je treba lepšie regulovať, pozrieť sa, kde sa tie e, právne akty prekrývajú. Ale myslím si, že rozhodne ešte nemáme žiadnu nadbytočnú reguláciu. Ďakujem. Pán Lunes. Ďakujem, pán komisár. Rád by som sa sústreďoval na tému, ktorá bude nadchádzajúcich mesiacov ešte dôležitejšia a tu sa tí, kto sa um, tu hovorím o našich vkladoch. Takže naše vklady v bankách sú chránené do výšky 100 tisíc eur. No a našim, e, tamto, ručia tu štát, ale našim cieľom je, aby za to ručila banka, aby banka zaručila takúto ochranu. No a banky musia nakladať ale rozumne s našimi úsporami, s našimi vkladmi a my potrebujeme poznať ten európsky plán a všet, tým pádom všetky banky by sa mali zodpovedne chopiť svoje zodpovednosti, všetky spoločne. Banky vo Flámsku, v Grécku, všade možno sú tu nejaké banky, ktoré nie sú plne života schopné. Takže otázka, ako sa vyhnúť takýmto prípadom, a ja som tieňovým spravodajcom za moju politickú skupinu tejto téma. Teším sa, že som sa k tomu mohol vyjadriť. Pán Viegaš. Ďakujem. Takže tá kríza v raj prišla, že, pretože sme nemali dostatočnú reguláciu, ale to nie je pravda. My vytvárame ilúziu, že finančný sektor môžeme nejak usmerniť, že je možné usmerniť banky a chrániť e, záujmy pracujúcich, ale riešenia zatiaľ nefungovali. A vidíme, ako to vyzerá v niektorých krajinách, napríklad v portugalskom finančnom sektore. Tam sa systematicky ukrývali a manipulovali informácie a to v podstate so súhlasom e, dohliadateľov a niektoré banky boli predurčené na neúspech. A stále sa nič príliš nezmenilo. Takže riešením je bankový je riešiť problémy bankového systému, ale vidíme, že bankový e, systém je v podstate niečo ako taký poloboch. Ďakujem, takže pán Borgecio tu nie je, tak dostáva slovo e, pani Gil. Vážený pán komisár, pán spravodajca, kolegovia, gratulujem k tejto správe. Myslím si, že skutočne je tu dobrá vyváženosť medzi e, kanálmi rolného hospodárstva a na druhej strane komplexným hodnotením kumulatívneho dopadu nariadenia o finančných službách EÚ. V podstate tie nedostatky a medzery sú tam popísané, ale nejde nám o dereguláciu. Kríza, ktorá teraz prebieha v Číne, nám ukazuje, že je e, potrebné, aby sme nezabudali na to, čo sme sa naučili my z našej finančnej krízy a na to, že potrebujeme e, finančný regulačný rámec, ktorý bude robustný. Je treba na toto nezabúdať. A táto iniciatíva Unie kapitálových trhov, tak to nie je nejaké zázračné rieče, riešenie, ktoré naraz prinesie nejaký nekonečný rast, ale môže nám priniesť alternatívne zdroje financovania pre spoločnosti v celej Európskej únii a nie len pre pár členských štátov, kde už máme rozvinuté kapitálové trhy. Výzvy, ktoré sú teraz pred vami, pán komisár, sú hlavne tie, či môžeme hovoriť o únii finančných služieb, o mieste, kde kapitál môže voľne obiehať, e, nie je mu zabraňovaný žiadnou národnou legislatívou. Tá situácia taká nie je, takže je treba to riešiť. v opačnom prípade európske investičné fondy budú len kvapkou v mori v porovnaní s americkými. Komisia musí riešiť otázku národného rozdrobenia, a to urgentne. Taktiež je e, potrebné maximalizovať potenciál a musíme ukázať správnu cestu pre kapitálové trhy. A taktiež potrebujeme nástroj, ktorý informuje investorov o cených papieroch. Ďakujem. Takže predtým, než prejdeme ku Catch the Eye, vás všetkých požiadam, aby ste spolupracovali, aby sme trochu zmenšili časový sklos, pretože už máme dosť veľký sklos. Takže sedem ľudí sa prihlásilo do diskusie, do Catch the Eye, ale dám slovo len piatim, pretože v opačnom prípade e, nám nevidie čas. Takže teraz pani Maletič, minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vítam pána komisára Hilla. Chcem zablahoželať aj spravodajcovi k tejto správe. Vítam aj oznamené opatrenia. Vážim si ich, hlavne e, rozvoj trhu sekuritizácie Dúfam, že to bude predstavovať lepší prístup pre, eh, ku kapitálu pre malé a stredné podniky. Naše úsilie na európskej úrovni prispeje k väčšej konvergentnosti, tak aby európsky podnikatelia tam, kde nie sú kapitálové trhy až tak rozvinuté, mohli využiť väčšie E, finančné trhy v Európe. Netreba zabúdať na to, že svoje musia spraviť aj členské krajiny, musia uskutočniť štruktúrálne reformy, tak aby sa zlepšilo podnikateľské prostredie. A malé a stredné podniky musia byť podporované lepšími modelmi financovania. Ďakujem pekne. Teraz pán Osekát. Děkuji, pane předsedo, za udělení Ďakujem pekne za slovo, eh, hovorí pán Polčák. Ja chcem podporiť túto správu, pretože si myslím, že naozaj odzrkadluje reálnu situáciu európskych finančných služieb v súčasnosti. Ehm, myslím, že to eh, ozrejmuje aj rozdiel medzi EÚ a USA. Musíme naučiť zaručiť prístup k financiám a investíciám, zaručiť inovácie pre eh, naše priemyselné odvetvie a finančný sektor a sektor služieb. Táto politika, ktorú chceme realizovať, však nemôže byť iba nástrojom, ale musí mať aj konkrétne ciele, e, kde presne dôjde k deregulácii trhov. Mne sa páčila myšlienka kolegu Zlava. E, on nepodporuje síce dereguláciu a taktiež lutuje, že nie je centralizovaný bankový systém, ale je v tom isté protiračenie. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem. Otázka finančných transakcií, to má dopad aj na spotrebiteľov, aj v Grécku. Hlavne v Grécku, kde banky boli eh, rekapitalizované. Eh, Grécké obyvateľstvo eh, za to všetko zaplatilo a, a tá, to bremeno sa len stiažuje niekedy platíte 10 eur za prevod 1000 eur a taktiež veľké poplatky, poplatky za používanie napríklad kreditnej karty. Má to dopad aj na malé podniky a väčšie obchodné domy e, sú zvýhodňované e, v porovnaní s tými malými obchodmi. To všetko znamená, že banky E, s oneskorením poskytujú tie dokumenty, ktoré musia poskytnúť. Napríklad e, o osoby, ktoré nesplácajú svoje pôžičky alebo hypotéky na tieto dokumenty zúfalo čakajú. Musíme s tým skončiť. Pán komisár, vy si musíte niečo bezodkladne spraviť. cíl je dobro postavlen. Ďalší rečník pán Jakovčič. E, cieľ je jasný. Chceme e, úniu kapitálových trhov. Aj e, tie čiastočné ciele sú jasné, napríklad lepší prístup k úverom pre spotrebiteľov, viac investícií, lepšie príležitosti pre malé a stredné podniky, taktiež lepší prístup k finančným službám. Všetky tieto ciele teda sú jasne stanovené. Musíme sa však poučiť z vlastných chýb, teda poučiť sa z finančnej krízy. Predovšetkým sa musíme poučiť z toho, čo banky eh, eh, napáchali tu vo vzťahu s klientami, typické bankové podvody. Mnohí občania v EÚ e, si zobrali pôžičky v švajčiarských frankoch. To je e, príklad e, podvodu a na to treba pamätať aj v budúcnosti. Ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo. Finančná kríza ešte stále e, je zrejma v Európe, aj jej dôsledky sú viditeľné. Sú dobré, ale aj zlé správy. Závisí e, to od tej strany, na ktorú sa pozeráte. Naši e, spolupčania však veľké zlepšenie nezaregistrovali, to isté platí pre malé a stredné podniky. Takže všetko to, o čom hovoríme, zmena legislatívy vo vzťahu s finančnými trhmi a tak ďalej, to všetko musí byť spravené na základe veľmi podrobnej analýzy. Inak sa neposunieme vpred. Otázka je, prečo všetky tieto kroky vpred robíme. Treba myslieť na spotrebiteľov, na občanov, nie len na banky a veľkých finančných aktérov, komu chceme slúžiť, bankám alebo reálnej ekonomike a spotrebiteľom. Ďakujem pekne. Takže e, kolegovia, bohužiaľ z časových dôvodov nebolo možné dať všetkým slovom článok e, podľa článku 2 e, môžete zaslať písomne vaše prejavy. Ďakujem za pochopenie. Teraz dostáva slovo pán komisár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa e, srdečne poďakovať za všetky e, vystúpenia. Myslím, že sa e, treba zamerať na správu mnohé to, čo tu odznelo, e, poukazuje na jedinečnú pozíciu finančného sektora v európskej ekonomike, ako sa bolo ako sa povedalo, je to e, cieľ, ale nie sám o sebe. Potrebujeme silný finančný sektor, ktorý bude za e, ozdravením európskej ekonomiky, ale aj celej spoločnosti. E, musíme e, pomáhať podnikom, ktoré vytvárajú proce, pracovné miesta. Aj občanom treba dať e, perspektívy a taktiež možnosť e, pripraviť sa na dôchodok v dobrom zdraví. Myslím, že po mnohých legislatívnych opatreniach, ktoré boli odpovedou na finančnú krízu, je veľmi dôležité, tak ako je to jasné správy pána Balca, že je potrebné overiť si, že to všetko funguje tak, ako bolo plánované. Nejde o to spochybniť e, základnú architektúru našich reforiem, ale ide o to zamyslieť sa nad tým, či e, zachovávaním finančnej stability nebránime tým investíciám, ktoré Európa potrebuje na to, aby ostala konkurencieschopná a vytvárala pracovné miesta. Inak povedané, tak ako často pri finančnej regulácii ide o rovnováhu. Ako sa povedalo, potrebujeme sa zamyslieť nad našou globálnou konkurencieschopnosťou a taktiež nad tým, ako môžeme posilniť dôveru spotrebiteľov v trhy. v prvej etape, a to vyplýva aj zo správy, je jasné, že tá prvá e, etapa končí o dva týždne. E, e, my si od toho slubujeme podrobné informácie, informácie tak, aby sme presne pochopili, ako funguje legislatíva, ako e, všetko so všetkým súvisí a taktiež odhaliť prípadné nedostatky. Si od toho slubujeme. A na základe týchto informácií môžeme potom uskutočniť analýzu a odporúčania. Keď ich budeme mať, veľmi rád s nimi budem o nich s vami e, diskutovať a ďalej chcem s Európskym parlamentom spolupracovať na odstránení tých prekážok, ktoré sa tu už dnes e, spomenuli a tak, aby sme vytvorili skutočný, skutočnú úniu kapitálových trhov. Teraz pán spravodajca. Pán Balc. Micro, please mikrofónom. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich e, dnešné vystúpenia. Myslím, že boli nápomocné. E, vypadol mikrofón. Je jasné, čo je pre nás dôležité. 5 e, rokov sa legislatívne intenzívne pracovalo vznikla ESMA a myslím, že teraz je na čase pozrieť sa na doterajšie výsledky a porozmýšľať nad možnými zlepšeniami. A preto vítam prvé kroky komisie. E, podľa mňa idú správnym smerom a aj e, prebiehajúce konzultácie s aktérmi finančných trhov považujem za správne Dúfam, že sa plne zohľadní aj to, čo je v správe Európskeho parlamentu. A e, revízia smernice o vlastnom kapitále dúfam e, priniesie vylepšenia a väčšiu proporcionalitu hlavne pre e, menšie a stredne veľké úverové inštitúcie. My ako výbor EKON oprávnene žiadame, aby minimálne e, raz ročne bola preskúmaná proporcionalita. Zároveň však chcem zdôrazniť, pán komisár, že pri štúdii e, dôsledkov nejde e, o to mať nejaký momentálny pohľad na situáciu, ale taký globálny, aby boli možno, že zjednodušené požiadavky a aby bolo možné lepšie dosiahnuť ciele. Na to potrebujeme lepšiu legislatívu v oblasti e, finančnej regulácie. Tu naozaj Európska komisia môže iniciovať e, legislatívu a taktiež e, ide o lepšiu koordináciu, transparentnosť a spoluprácu v legislatívnej oblasti. Žiad, Požiadavky musia byť primerané a dosiahnutelné. E, nemala by prevážiť vôľa zákonodárcu a preto sa vám ešte raz chcem poďakovať, vážený pán komisár Hill. Dobre, takže tak konč diskusia. Hlasovať sa bude zajtra. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu.